you know, unhindered at all without any official um, borders there to, to, to, to stop. How does that exasperate the problem that we have in people trafficking? Thank you. Tack, Mrs. Saborska. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja chcem privítať e, našich hostí. S pánom Botom sa poznáme viacej rokov, aj pani osobitnú spravodajkyňu Spomíname si na konferencie v Madride, vo Viedni, na kampaň, veľmi úspešnú kampaň Rady Európy, ale aj zo strany Európskej komisie a Európskeho parlamentu na, na programy DAFNE a ja prajem, aby, aby tento dohovor nebol len ďalším dokumentom do série, ale aby mal skutočne aj ten eh, faktický vecný efekt ja som veľmi rada a som potešená, že v paragrafoch e, od fourteen po seventeen sa venuje e, viacej pozornosti prevencii či už e, vo výchove k vzájomnému rešpektu, k nenásilnému správaniu v medziľudských vzťahoch, pretože v poslednej dobe sa venujem aj delikvencii, kriminalite mladistvých a je jasné, že aj už v nižších vekových kategóriách vidieť e, násilie a vidieť násilie od, e, od e, hrubého správania až po sexuálne násilie už aj vo vzťahoch medzi deťmi. A preto tá výchova profesionálov, o ktorých hovoríte, je veľmi dôležitá nielen kvôli, kvôli nejakej sekundárnej viktimizácii alebo pomoci obetiam, ale aby sa títo profesionáli, včetne psychológov, eh, venovali, eh, venovali eh, prevencii. A ja by som chcela skutočne apelovať na väčšiu pozornosť pri predchádzaní násilia voči ženám či už Rada Európy alebo, alebo OSN by um, mali uh, sa sústrediť a, a pripraviť preventívne programy, pretože tak ako tu už bolo povedané, nie je to len pomoc obetiam, ale aj pomoc potenciálnym obetiam, ak sa nebudeme venovať, uh, venovať prevencii. Celkom na záver, uh, teraz žila Európska únia epidémiou Escherichie coli, Eh, samozrejme, dôležité bolo nájsť ložisko nákazy, dôležité bolo nájsť antibiotika, ktoré budú efektívne, ale dôležité boli aj základné epidemiologické preventívne opatrenia, aby sa táto nákaza nešírila. Ja si myslím, že tá logika je presne tá istá a istý neúspech boja proti domácemu násiliu ja vidím aj v tom že sa nevenuje dostatok pozornosti a finančných prostriedkov práve preventívnym programom. Ďakujem pekne. Tak, Mrs. Heskeva. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nejprve bych chtěla poděkovat oběma hostům za jejich prezentaci. <clears throat> Považuji tuto problematiku eh, za nesmírně důležitou, ať už se týká sexuálního násilí či domácího násilí a jsem přesvědčena, že by eh, úmluvu měly ratifikovat eh, všechny členské státy. Eh, mám konkrétní dotaz na pana Botu. Týká se dokazování tohoto násilí při soudním procesu, protože běžně vlastně v každém procesu je důkazní břemeno na žalobci, ale setkala jsem se s obrácením tohoto důkazního břemena v České republice například v pracovním právu, vyplývá to ale ze směrnic Evropské unie. E, to znamená, že, že stačí označit toho pachatele a vlastně je na něm, aby potom dokazoval, že to nespáchal. Setkala jsem se s tím konkrétně u nás teda v zákonníku práce při e, sexuálním obtěžování na pracovišti. Chtěla bych se zeptat, e, jak se k této problematice stavíte a e, zda e, se také umluva nějakým způsobem dotýká této otázky. Předem děkuji za odpověď. Tack och då ger jag ordet till våra gäster. Först eh, Mrs Manjo, varsågod. Thank you, Madam Chair.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 Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já velmi vítám toto stanovisko, eh, protože u nás, eh, myslím v České republice, je situace žen ve výzkumu velmi špatná. Co se týče podílu výzkumnic v České republiky, v republice, tak je velmi nízký. V tomto ohledu zaostáváme za většinou států Evropské unie, je to pouhých 25 Přitom i u nás eh, počet žen na vysokoškolských studiích je Eh, již minimálně šest let vyšší než počet studujících mužů. A data ukazují, že ženy jsou na všech úrovních studia eh, minimálně eh, stejně tak úspěšné jako muži. A bohužel naopak podíl žen na rozhodování o chodu vědy je velmi nízký, je to nějakých 10 až 20 pokud to počítáme podle počtu žen, které jsou v rozhodovacích, v rozhodujících rozhodovacích orgánech výzkumných institucí. Já bych chtěla poukázat na dva aspekty, které eh, bych si dovolila pak eh, přeměnit v pozměňovací návrhy eh, a které podle mého názoru je potřeba prosazovat a podporovat. První se týká e, problémů, které mají e, ženy vědkyně s malými dětmi. Samozřejmě můžeme říct, že se to týká obou rodičů. A to je možnost posunout e, zahájení grantu na výzkumný projekt či jeho přerušení. V případě samozřejmě mateřské, otcovské, prostě péče o, o malé děti. To si myslím, že je potřeba velmi podporovat. A druhý aspekt eh, je podle mého názoru podpora eh, vytváření specifických eh, sítí pro ženy ve vědě, pro ženy vědkyně. Neboť tyto sítě jsou důležitou součástí vědecké práce. V těchto sítích jsou, se získávají informace a získávají se kontakty. A Většinou tyto sítě jsou neformální a dochází k jejich upevňování mimo pracovní dobu, kdy se ženy starají o rodinu a domácnost. A tento přežívající stereotyp eh, stále velmi stěžuje práci ženám eh, ve výzkumu a ve vědě. Čili to si myslím také, že by bylo dobré zdůraznit. Děkuji.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 Uh, uh, and the loans, they don't know what it means gender. Uh, so we really need to work on this uh, with the DG Enterprise. So thank you very much. Tack Mrs Thomsen. Och eh, tidsplanen, ändringsförslag, deadline 20 juni klockan 12 och vi röstar i utskottet 13-14 juli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 from the very short visit. Tack Mrs Bauer och då går ordet till den andra halvan av delegationen till Jämställdhetsinstitutet. Mr Tarabella, varsågod. Oui, Madame la Présidente, je confirme tout d'abord que Edith Bauer était bien la chef de délégation, j'étais le vice-chef